Der Präsident! So, einen schönen guten Abend. Prajem vám pekný večer všetkým. A týmto otváram teda zasadnutie na to, aby sme e, oznámili výsledky hlasovania. To je vlastne už štvrté kolo hlasovania dnes, takže otváram týmto schôdzu a výsledky sú teda nasledovné. Nariadenie, pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 3, e, spoločný návrh uznesenia koordinovaný postup, bolo to prijaté. Zúčastnilo sa 479 e, kolegov, hlasovalo za to 463 kolegov, 11 bolo proti a 4 sa zdržovali, takže pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide o E, viacročný finančný rámec je týmto prijatý. A týmto sa teraz dostávame k výsledkom hlasovania o druhej časti pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o spoločný návrh uznesenia ohľadne koordinovaných opatrení v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkov. Navrhujem vám, aby sme k tomu pristúpili tak, ako to urobil po obede aj kolega Silva Perej. V tom zmysle, že hlasovania sú zobrazené na obrazovke a po prečítaní sa potom objavia aj na homepage parlamentu, budú zverejnené a budete si ich môcť pozrieť. Takže pokiaľ ide pozmeňujúci návrh 19, ako vidíte, je odmietnutý. Pozmeňujúci návrh 62 je zamietnutý odsek 16, pôvodný text je prijatý. Druhá časť pôvodného textu je prijatá. Tretia časť je takisto prijatá. Pozmeňujúci návrh 63 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 64 Zamietnutý pozmeňujúci návrh 65. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 66. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 33. Zamietnutý pozmeňujúci návrh 43. Pardon, 34. 34. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 35 zamietnuté pozmeňujúci návrh 36, zamietnuté pozmeňujúci návrh 45, zamietnuté pozmeňujúci návrh 46, zamietnuté pozmeňujúci návrh 67, zamietnuté odsek 20 pôvodného textu sú tu tri časti. Prvá časť, prijaté, druhá časť, prijaté, tretia časť, prijaté. Pozmeňujúci návrh 37 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 68 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 38 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 39 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 40 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 41 zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10 zamietnutý. Odsek 23, pôvodný text, prijaté. Takže toto sú tie doposiaľ odhlasované výsledky. A pokiaľ ide o tretiu časť, pokiaľ ide pozmeňujúci návrh k spoločnému návrhu uznesenia, pokiaľ ide spoločné opatrenia boja proti pandémii COVID-19 a jej dopadov, tieto budú zverejnené až o 22.50. Tým sa dostávame k štvrtému kolu rokovania. Budeme hlasovať o štvrtej časti pozmeňujúcich návrhov, pokiaľ ide o spoločný návrh uznesia koordinovaný postup EÚ v boji proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom. Hlasovanie bude postupovať rovnako ako v predchádzajúcom prípade hlasovaní kôl. A týmto sa otvára kolo hlasovania. Takže odteraz sa dá hlasovať a až do 21.30 máte možnosť hlasovať. Výsledky hlasovania tejto štvrtej časti pozmeňujúcich návrhov budú potom zverejnené eh, o 9.00 zajtra. Nevidím, že by boli otázky, všetci sú nadšení, takže týmto prerušujem schôdzu.